tok e, e, európskeho e, priemyslu. Zdieľam váš názor, váš, váš príspevok. Aj teda ako bývalý komisár pre vesmír sa k tomu vyjadrujem. A teraz už prejdeme k návrhu hautela. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Správa je prijatá. Správa e, Štefanec. Hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Hlasovanie je ukončené. Správa je prijatá. hlasovalo 569 za 72, e, proti 12 sa zdržali. Správa Negresku. Hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Hanno votato tutti? Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. Správa na Gresku je prijatá. Teraz e, správa Auštrevičius, asociačná dohoda. Pán predseda, aj keď sa tak dnes eh, ráno stalo, a predsa sme tu boli vo veľmi malom počte a myslím si, že je naozaj ten správny moment, eh, aby sme tu privítali eh, prezidenta Moldavska medzi nami a viedri naše potešenie nad priateľským gestom, ktoré predstavuje jeho návšteva v našom parlamente. Benvenuto, Rino. Opäť vás vítam. Delegácie, ktoré nás e, navštevujú, e, šachovia e, štátov a vlád, to nás vždy veľmi teší. Takže hlasujeme o odseku 7. Je tam ústny pozmeňovací návrh pána poslanca Hauita. Ďakujem. Chcel by som len na konci odseku 7 vložiť Eh, slovo a zašle svoju vlastnú pozorovaciu eh, volebnú eh, misiu, aby pozorovala parlamentné voľby 30. novembra 2014. Je niekto proti tomuto pozmaňovaciemu návrhu? Takže hlasujeme o takto pozmenenom odseku. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Odsek 29, pozmeňovací návrh číslo 2. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Skontrolujeme si to elektronicky, lebo to nebolo jasné. Hlasovali všetci? Hlasovanie je ukončené. E, text je zamietnutý. Pozmeňovací návrh číslo 4 e, k odseku 31. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Tá istá väčšina zamietnuté. Úvodné e, ustanovenie A, Pozmeňovací návrh 3, kto je za? Proti? zdržali sa prijaté. A potom tu mám pozmievací návrh číslo 1, pôvodnom ustanovení L, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Uznesenie e, vo svojom celku, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci? Hlasovanie je ukončené. Správa je prijatá. Prejdeme e, k e, dohode o pridružení medzi e, Európskou úniou a Moldavskou republikou. Hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Ukončujem hlasovanie. Odporúčanie je prijaté. Teraz prejdeme k mierovému procesu v Severnom Írsku. Máme tu návrh uznesenia, ktorý predostrelo 6 eh, skupín s, ústny, s pozmaňovacím eh, návrhom k úvodnému stanoveniu A. Nech sa páči, pani, pani poslankyňa, máte slovo. Ďakujem. Tam, kde sa hovorí, že treba skončiť so všetkými eh, eh, činmi násilia, eh, musíme povedať, že treba aj ukončiť politiku netrestania. Sú nejaké námietky voči tomuto? Myslím, že e, sme prekročili e, ten počet 44, takže hlasujeme o pôvodnom e, návrhu, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Prijaté. Uznesenie vo svojom celku. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Správa je prijatá. A teraz kroky Turecka vyvolávajúce napätie vo výhradnej hospodárskej zóne Cyperskej republiky. Máme tu v odseku 6 e, pozmeňovací návrh 5D. Hlasujeme menovite a otváram hlasovanie. Hlasovali všetci? Hlasovanie ukončené. Pozmievací návrh je zamietnutý. Po odseku 6 e, postiahnutý pozmievací návrh 2 a 3. Máme tam ústny pozmievací návrh pána Predu. Ďakujem pekne, pán predseda. My navrhujeme, aby sa v texte trojky vypustilo vymenovanie krajín a zachoval sa odkaz na celý región ďalšími skupinami sme sa na tom zhodli. Ďakujem pekne. Je niekto proti tomuto návrhu? Nie. Hlasujeme teda o takto pozmenenom znení odseku 3. To je za, proti, zdržali sa, prijaté. V odseku 10 pozmeňovací návrh číslo 1, oddelené časti, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. Druhá časť, kto je za. Chcete si to skontrolovať? E, skontrolujeme si túto prvú časť pozmeňovacieho návrhu číslo 1. La votazione chiusa. Končím hlasovanie. Prijaté. Pozmeňovací návrh číslo 1, druhá časť za. Proti. Zdržali sa. Kontrolujeme. Otváram hlasovanie. Hlasovanie ukončené. Je to prijaté. Úvodné ustanovenie A, pozmeňací návrh 4 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Uznesenie vo svojom celku, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Humanitárna situácia v Južnom Sudáne, navrhu uznesení šiestich eh, pozmeňovacích eh, skupín. Eh, máme tam pozmeňovací návrh, číslo 1, otváram hlasovanie, menovité hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Návrh je prijatý. V odseku 20 pozmávací návrh číslo 4. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Pozmeňovací návrh číslo 2. E, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Pozmeňujúci návrh číslo 3. Kto je za? Po, proti? Zdržali sa? Prijaté. Uznesenie vo svojom celku. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Uznesenie je prijaté. Hlasovanie je ukončené. Teraz prejdeme